len posilňuje základ pre našu vieru v budúcu spoluprácu. Ďakujem vám. Ďakujem vám, pán komisár, hovorí e, predsedajúca. To uzatvára rozpravu na túto tému. Zajtra o 11.30 sa bude hlasovať e, k tejto veci. Pokračujeme ďalším bodom programu. Využívanie zásady subsidiarity po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. Je to otázka na ústne zodpovedanie. Zdravíme pána Ševčoviča, pána komisára, ktorý prichádza na svoje miesto a pani Kochmerin má slovo na dve minúty. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pani predsednička. Áno, ide tu o dôležitú otázku, veľmi dôležitú tému. Poznáme to všetci dobre, do obdobia pred prijatím Lisabonskej zmluvy sme tu mali vždy sťažnosti z národných parlamentov, že 80% toho, čo sa vlastne uznesuje na zákonoch, že to pochádza z Európy a my to musíme iba nejako príjmať a to sa zmení v Lisabonskom zmluvu, národné parlamenty teraz majú dôležitú úlohu, majú možnosti vplyvu, Európska únia sa stala demokratickejšou, pretože majú väčšiu moc teraz aj národné parlamenty, avšak sú tu určité nové právomoci aj pre Európsky parlament. Avšak napriek tomu tu boli sťažnosti z národných parlamentov, že teraz majú toľko veľa administratívne zaťaženia, že tu majú celé hory dokumentov, ktoré majú na steloch a že majú iba malý časový priestor na to, aby reagovali. Ale čo je najdôležitejšie, áno, mám ten dojem, že národné parlamenty to stále využívajú a aj pochápu. Dôležité je, že teraz je tu táto možnosť v národných zhromaždeniach, v hlavných mestách, jednoducho na základe iniciatív Európskej únie mať väčší vplyv. A teraz už máme dva roky, potom čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva v roku 2009. A preto niektorí kolegovia, ako aj ja, považujeme za správny, časový, e, za správny čas to, akým spôsobom to vníma komisia po dvoch rokoch, či je spokojná s kvalitou, aké sú tu reakcie zo strany národných parlamentov, akým spôsobom s tým pracuje e, komisia, či má dostatočné množstvo personálu na to, aby sa vysporadovala s týmito pripomienkami. A vieme, že napríklad ako v prípade spolkových krajín v Nemecku, ako sa vyhodnocujú údaje z tejto politickej roviny či mm, sú reflektované na úrovni komisie, či sa spolupracuje aj na úrovni spolkových krajín eh, s komisiou. To sú otázky, ktoré sme spoločne komisii predložili a tešíme sa na odpovede. Ďakujem pekne, pani Košmerin. Pán Ševčovič, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tiež ďakujem aj eh, poslankyni za túto otázku, pretože mám možnosť eh, teraz predložiť eh, eh, hodnotenie komisie uplatňovania protokolu Lisabonskej zmluvy aj uplatňovanie kontrolný mechanizmu subsidiarity. Ten tu funguje, beží, jej implementácia, jeho implementácia doteraz bola veľmi hladká. Ide tu aj o, o schválené eh, národnými parlamentami ešte pred, eh, keď vstúpila rámci, predtým nestúpila Lisabonská zmluva do platnosti a teda ratifikovali to aj národné parlamenty. Skúsenosti doteraz poukázali na to, že národné parlamenty sú dobre pripravené a plniť svoju novú úlohu a nové právomoci v rámci svojej novej, novej zmluvy. Do konca roku 2011 komisia vyslala 139 návrhov, legislatívnych návrhov, ktoré spadali pod eh, mechanizmus kontroly subsidiarity Národným parlamentom a tiež eh, vydala 61 odôvodnených stanovísk, kde uviedla, že kde príslušná legislatíva nezohľadňovala princíp subsidiarity. Avšak množstvo v ktorých prípadoch bol ten prach eh, protokolu 2 pre, kon, presiahnutý, kde boli splnené podmienky pre tzv. žltú alebo oranžovú kartu. však otázky, komi, respektíve e, monitorovanie komisie by nemalo byť iba na pre kontrolu samotnej subsidiarity, ale je potrebný zároveň aj viesť dialog e, s ostatnými inštitúciami, pretože monitorovanie subsidiarity je iba jeden z aspektov. E, momentálne komisia pripravuje viac ako 600 stanovisk ročne od jednotlivých člen, národných parlamentov. Eh, ak, eh, jedna z otázok takisto bola, že akým spôsobom, koľko máme pracovníkov, napríklad eh, jednotka na generálneho tajomníka sa venuje vzťahom s národnými parlamentami, okrem toho každý jeden DG má určeného pracovníka pre vzťahu i s národnými parlamentami, ktorý prispieva vlastne implementácii kontrolného mechanizmu subsidiarity v princípu subsidiarity, tak ako zároveň robia aj jednotlivé kabinety príslušných e, komisárov. Teraz sa dostávam k celkovému hodnoteniu. Môžem povedať, že otázka subsidiarity alebo kontroly subsidiarity a politický dialog je pravidelnou témou našich rokovaní výboru COSAC, kde sa komisia stretá s vás e, členmi národných parlamentov, ktorí pracujú v európskych výboroch. Ja si myslím, že tak ako by bolo správne prezentované pánom poslancom. Myslím si, že dôležité je, že jednotlivé členovia parlamentu sú viac zapojení do diskusí o európskej legislatíve. Ja si myslím, že sme svedkami toho, že diskusia na túto, diskusia na túto tému sú všeobecnejšie, detailnejšie a kvalita stanovísk, ktoré pochádzajú od národných parlamentov, je oveľa vyššia. My sa takisto snažíme robiť aj to isté zo strany komisie, pretože jednou z tém, ktoré boli nedávno nastolené na poslednom výbore KOSAK, bolo pripomienka z Národného parlamentu, že k niektorým témam by sme mali byť eh, presnejší, eh, chceli by byť svetkami eh, dôslednejšej kontroly princípu subsidiarity a preto je to aj vzájomný proces. Myslím si, že by sme mali dosiahnuť v ďalšej fáze to, že ak sektorálne návrhy, ktoré sa týkajú životného prostredia, dopravy a podobne sa prejednávali v národných parlamentoch, nielen v európskych spoločenských e, výboroch, ale aj príslušných sektorálnych výboroch, lebo by to zvyšilo a a zároveň táto transpozícia je niečím, čím sa budeme spoliehať menej na národné mechanizmy. Myslím si, že tento mechanizmus veľmi dobre funguje, aj politický dialog, pretože nám to dáva šancu nie len e, mať pripomienkové konanie, dostávať aj negatívne stanoviska, ale aj pozitívne stanoviska, ktoré prichádzajú z národných parlamentov smerom ku komisii. Som si istý, že sa dialog ešte rozbehne, že dostaneme kvalitné stanoviská aj z národných parlamentov, aj odpovede z komisie sa budú postupne zlepšovať v nasledujúcich mesiacoch a rokoch. Ďakujem pekne. Ďakujeme, pán Ševčovič, hovorí pani predsedajúca. Teraz pani Flašiková Beňová, dva minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážený pán viceprezident komisie, kolegyne, kolegovia

Slovo má pán Karim a potom bude pani Basesku v rámci spontánnej rozpravy. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani predsednička. Ja vítam, že princíp subsidiarity je znovu predmetom diskusie, pretože pokiaľ ide o protokol 2 Lisabonskej zmluvy. Považujem za veľmi prospešné, že máme takýto kontrolný mechanizmus, ktorý sa rozpracoval na to, aby sa článok 5 zmluvy o Európskej zmluve bol dodržiavaný. Máme tu jasné rozdelenie kompetencií na národnej a úrovni a úrovni EÚ a týmto máme jednoduchšie situáciu, pokiaľ ide uplatňovanie nástroja subsidiarity. Konkrétne uplatňovanie tohto princípu by malo vždy zohľadniť osobitosti jednotlivých členských štátov a jednotlivých menších celkov. Poukazujem na to, že e, Európsky súd má málo kontroly, pokiaľ ide uplatňovanie tejto, e, tohto nástroja. Táto Inštancia môže iba odvolať právne akty na to, aby sa preverilo to, či bol uplatnený princíp subsidiarity. Preto uplatňovanie legislatívnej kontroly je doplnením e, aktivity súdu. Ďakujem. Teraz zostane slovo pani Bilbao. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. E, budovanie Európy znamená aj začleňovanie. E, rečnička sa prerušila. Eh, ja by som si želala, aby mi pán komisár počúval. Dobre. Ak dovolíte, tak začnem ešte raz. Európa, budovanie Európy, som povedala, pán komisár, znamená aj začleňovať. Eh, a znamená to aj rast federalizmu, ale aj uplatňovanie eh, princípu subsidiarity musíme budovať Európu smerom od dola, smerom nahor. A v tomto zmysle musí Európa e, mať a zlepšiť vzťahy, inštitucionálne vzťahy medzi inštitúciami EÚ a regiónmi. Bol tu pokus, ale to sa nepodarilo uplatniť v plnej miere. Regióny majú čo prispieť do Európskej únie. Výbor regiónov nám odporúča, aby sme práve v správach subsidiarity e, zapracovali ich požiadavky. Eh, minulý mesiac sme tu mali písomnú otázku a na to bola odpoveď, že nemáte informácie o tom, akým spôsobom sa v štátoch eh, na, spolupracuje s regiónmi. To ste mi povedali už v roku 2010. To znamená, že neviete, čo výbor regiónov uh, žiada a aké odpovede očakáva. Takže máte dojem, že všetko funguje v poriadku, ale nechceli by ste k tomu povedať ešte niečo viac? Ďakujem. Pani Bilbao, teraz má slovo pán Feder. Ďakujem pekne, pán, nie, pre, pán predseda. V rámci tejto diskusie, kde hovoríme o princípe subsidiarity, e, máme tú otázku, ktorú nemôžeme ignorovať. Ide tu o skutočnosť, že celá dynamika integračného procesu právny rámec, ktorý priniesla aj Lisabonská zmluva, ale predovšetkým každodenné kroky, ktoré sa týkajú implementácie európskej legislatívy. Všetky tieto záležitosti skutočne prinášajú opak toho, čo si predstavujem pod subsidiaritou. Sú to členské štáty, ktoré by sa mali rozhodovať o tom, čo môžu robiť lepšie. A členské štáty eh, by mali mať túto zodpovednosť takýmto spôsobom konať. Ak si členské štáty predstavujú, že chcú byť proti európskej legislatíve a si to bude prinášať za sebou konsekvencie, tak by mali mať túto možnosť. Ale Lisabonská zmluva v tejto oblasti neprináša žiadne garancie. E, európsky proces E, je na vyšenej miere federalistický, pokiaľ ide o jeho povahu. A je to celá organizácia, ktorá je skôr z hora nadol a nie z dola nahor. A preto by sme sa mali snažiť zamyslieť nad tým, do ak, akým spôsobom chceme správne implementovať princíp subsidiarity na to, aby ľudia skutočne kľudne mohli povedať, že Únia rešpektuje to, čo je lep, najlepšie pre nich a nie, že im vnúcuje Únia niečo, čo je dobré pre ňu. Ďakujem. Vážený pán Stojanov, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, hovorí pán Stojanov. Myslím si, že princíp, na základe ktorého národné parlamenty môžu istým spôsobom spochybniť princíp subsidiarity, je dva roky po tom, čo sa Lisabonská zmluva prijala, nefunkčný. Národné parlamenty nikdy nenamietali proti tomu, aby sa dal tento princíp nejakým spôsobom e, zastaviť. Čo vlastne je zakotvené v Lisabonskej zmluve? V Lisabonskej zmluve sa píše, že to treba, ale všetci veľmi dobre vieme, že to nefunguje, že parlamentný proces, v rámci ktorého sa príjmajú rozhodnutia, trvá jednoducho niekoľko mesiacov a to iba v rámci jedného parlamentu. A to viete, iste si predstaviť, čo to znamená v 27 parlamentoch, keď sa má niečo prijať. Ja si myslím, že princíp subsidiarity by mal zahrňať schválenie národnými parlamentmi a až potom by sa mohol prijať akýkoľvek zákon. Ďakujeme. Pán Kelly má slovo. Princíp subsidiarity, hovorí pán Kelly, je jeden z najzásadnejších e, princípov fungovania Európskej únie a predstavuje aj silu, aj slabosť Európskej únie. Silu v tom zmysle, že členské štáty môžu prijímať zákony v istých oblastiach samé a Európska únia sa zaoberá len tým, čo je spoločné, čo je navyše a zároveň je to slabosť, pretože ako vidíme v hospodárskej kríze, isté veci, a mnohí e, ľudia s tým budú súhlasiť, by sa dali urobiť rýchlejšie a efektívnejšie, ale nedá sa to, pretože platí prístup, princíp subsidiarity. Lenže zmluvy sa len tak ľahko zmeniť nedajú, ale treba povedať veľmi otvorene, že to bude dosť nákladné pre národné parlamenty vyriešiť veci, ktoré sa snažíme vyriešiť. Je pozbudzujúce počuť to, čo povedal pán komisár, to, čo sa týka reakcií z národných parlamentov vo vzťahu k Lisabonskej zmluve a princípu subsidiarity a podľa mojich skúseností v mojej krajine, odkiaľ pochádzam, to platí. Ďakujem pekne za slovo. Nech sa páči, máte slovo, pán Ševčovič, pán komisár. Ďakujem vám, e, pani predsedajúca. Predovšetkým by som rád poďakoval steným poslankyniam a poslancom Európskeho parlamentu za to, že reagovali na moje úvodné poznámky a chcem poďakovať e, tejto snemovni i za konštruktívny prístup voči predmetnému mechanizmu a takisto prístupu, ktorý Komisia národné parlamenty zaujali v tejto veci. Som hlboko presvedčený, že dobrá práca na kontrolnom mechanizme subsidiarity a jeho efektívna aplikácia je v záujme nás všetkých, pretože to, tu nejde o to, že by sa blokovala európska integrácia, tu ide o to, že treba priviesť, priniesť na svetlo sveta väčšiu transparentnosť pre všetkých občanov, demokratickejšie spravovať veci verejné, aby boli rozhodovacie politické záležitosti bližšie k občanom, aby sa odpovedalo na ich obavy. Vítam pozitívny tón, v ktorom sa niesla táto rozprava a konštruktívny prístup, najmä pokiaľ ide o úlohu národných parlamentov v tejto rozprave, pretože sú zásadné, pokiaľ ide o budovanie inkluzívnej Európy. E, je to niečo, čo rezonuje v hlavných mestách e, našej, našich krajín a to, čo je e, o čom sa hovorí medzi občanmi. E, Komisia odštartovala aktívny dialog s národnými parlamentmi, plodný, ako som ilustroval číslami, pretože prišlo mnoho stanovisk a to sa dá aj vyčísliť a dúfame, že takáto tendencia bude pokračovať i v budúcnosti. Otázka, ktorá sa týka výboru regionov. Samozrejme, že spolupracujeme s výborom regionov, spolupracujeme veľmi úzko. Tento výbor hrá veľmi dôležitú úlohu v predmetnom mechanizme a čo je ešte dôležitejšie, dáva zaznieť hlasu samozpráv na európskej úrovni. Konkrétnejšie, výbor regionov má sieť, ktorá monitoruje subsidiaritu a tam sú zapojené štruktúry na regionálnych aj lokálnych úrovniach, čím sa posilňuje analýza regionálnych aspektov. Takisto sa pomáha komisii posúdiť proporcionalitu a subsidiaritu a to, ako funguje do budúcnosti. Musím povedať, že e, v súlade s protokolom o spolupráci s komisiou a výborom regionov, na základe tohto protokolu komisia pravidelne poskytuje výboru regionov pripomienky a poznámky k jeho stanoviskám. Čo sa týka kontrolného mechanizmu subsidiarity, a regionálnych e, útvarov alebo ustanovizní, tu musíme rešpektovať zmluvy. Čo hovorí zmluva? Hovorí, že pre každý národný parlament, pre každú snemovňu Národného parlamentu je dôležité, aby pripomienkovala, konzultovala s národnými parlamentmi pri zákonodárnej činnosti a samozrejme tu musíme zmluvu, mluvy rešpektovať. Ako tento mechanizmus funguje v praxi? Ostatné otázky Musím povedať, že národné parlamenty boli pomerne efektívne veľmi e, dobre reagovali na tieto legislatívne návrhy komisie, v podstate poukazovali na určité konkrétne problémy, e, na termíny a podobne. My sme absolútne presní v hľadiska termínov legislatívy a podobne. Ehm, a hneď, keď sa pošle nejaký právny návrh, e, parlamentu európskemu, tak sa zároveň pošle kopia aj Národného parlamentu a my do 8 týždňov sa musia národné parlamenty vyjadriť a poslať nám ich stanoviská. Teraz, o čo sa snažíme na komisii byť efektívnejšími v, reak- v odpovediach, e, pripravili sme, alebo inštalovali sme teraz nový počítačový software, ktorý nám zabezpečuje aj lepšiu registráciu všetkých odpovedí od parlamentov. Snažíme sa lepšovať kvalitu našich odpovedí parlamentom národným. Aby sme pracovali detaľnejšie so stanoviskami, ktoré dostávame od národných parlamentov. Takže ja by som povedal, že tak ako to bolo povedané v tých rokoch do Lisabonskej zmluvy, E, ten kontrolný mechanizmus subsidiarity fungoval veľmi dobre a iste to je jeden z najdôležitejších nástrojov, akým spôsobom môžu národné parlamenty vidieť hĺbšie do procesu európskej spolupráce. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. A týmto sme uzavierali rozpravu. Zajtra schodza pokračuje ráno o 9. A program bol publikovaný a je k dispozícii na, website, na web stránke parlamentu.